Belgická ľudová strana má upozorniť, prepačte, pardon, opravil sa rečník. Władze belgijskie poinformovali mnie o povolaniu pana Jean-Claude. Prepačte, belgické orgány ma upozornili, že Jean-Claude Marco bol vymenovaný do e, pozície, do pozície, ktoré nie je kompatibilné s, e, s e, účasťou v Európskom parlamente a v súlade s článkom 4.1 rokovacieho poriadku sa vzdal svojho miesta od 6. júla 2009. Bulharské orgány ma informovali, že pani Želeva bola vymenovaná za ministerku zahraničných vecí od 21. júla 2009. Blahoželáme pani Želeve, ale toto miesto je nekompatibilné, nezlučiteľné s miestom poslanca EP. v súlade s článkom 7.1 zákona týkajúceho sa e, volieb členov Európskeho parlamentu priamým hlasovaním a bodom 4.1 rokovacieho poriadku. A vzhľadom na to jej mandát týmto e, končí, čiže vzdala sa svojho mandátu ako poslankyňa tohto parlamentu. Teraz informácie. Belgické orgány ma informovali o voľbe prepačte, o menovaní pána Tarabeliho, ktorý vymiena, vy, vystredal pána Duklo od 16. júla 2009. Bulharské orgány ma informovali, že pani Kač, Kačeva na, vystriedá pani Želevu s účinnosťou od 24. augusta 2009 v súlade s článkom 3 bod 2 rokovacieho poriadku. Kým nebudú overené eh, príslušné náležitosti, pani, pán Tarabela a Kačeva budú e, zasadať e, v tomto parlamente a budú využívať práva spojené s týmto miestom pod podmienkou, že podpíšu písomné vyhlásenie v tom zmysle, že nezastávajú iné miesto, ktoré by bolo nezlučiteľné s miestom poslanca EP. Ďalej Vedúci e, skupiny konzervatívcov a reformistov ma informoval, že pán Edward Macmillan Scott už nie je členom tejto skupiny s účinnosťou od 20. júla 2009. Ďalej. Európska ľudová strana a socialisti a demokrati, zelení, konzervatívci a reformisti a skupina slobodných e, európskych demokratov hovorili, informovali o zmenách v ich delegáciách. Mená sa nachádzajú v zápisnici